Budúce zasadnutie bude mať e, zajtra 23. septembra od 10. do 12. a program dňa bol e, zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu a e, končíme zasadnutie